na web stránke parlamentu. A teraz e, e, zmeny e, programu záverečný program, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 10. novembra v súlede s pravidlom 137 je zaslaný. Je takisto k dispozícii vám všetkým. Pokiaľ ide o pondelok a útorok, Nedostali sme žiadne požiadavky na zmenu. A čo sa týka stredy, e, na základe dohody so všetkými politickými skupinami e, a s plným súhlasom e, politických skupín máme nasledovný program po obede. Začíname vyhlásením ohľadom samitu EU Spojené štáty. Druhý bod. Ústne otázky ohľadom otvoreného internetu. Tretí e, bod. Ústna otázka, e, ktorá sa týka e, Rómov. Po štvrté, vyhlásenie o zákaze štepivých kazetové munície a napokon ústna otázka ohľadom legislatívy o DPH a o digitálnom trhu ďalšie body eh, rokovacieho eh, programu eh, z rána v stredu zostávajú bez zmeny. Ja chcel by som ešte raz poukázať, že títo zmeny boli dohodnuté so všetkými politickými skupinami. Vo štvrtok máme dve zmeny. Prvá zmena bola dohnutá so všetkými politickými skupinami vyhlásenia komisie ohľadom e, príspevku e, spoločnej politiky rybolovu e, z hľadiska tvorby verejných statkov. Táto téma je stiahnutá z programu. Čiže nebudeme rokovať o vyhlásení komisie v tejto veci, takisto v stred, vo štvrtok. A zase opakujem, že je to v súlade s dohodou so všetkými politickými skupinami. Týka sa to správy pána Fleckensteina o, Európskom námor, o Európskej námornej bezpečnostnej agentúre. E, hlasovanie tejto správe e, bolo e, stanovené na štvrtok, avšak politické skupiny sa dohodli, že počas tohto plena sa o tom nebude hlasovať. Namiesto toho hlasovanie sa presúva na 30. prípadne 1. decembra. Takže dochádza k dvoj e, týždennému oneskoreniu a, a tento posun bol schválený všetkými politickými skupinami. Takže toľko úvodom, dámy a páni, e, toľko e, náš program rokovania počas e, tohto pléna. A teraz prvý bod programu. Áno, nech sa páči. Pán posol. Pán predseda, prepačte, nepočul som vás dobre. Nerozumel som tomu dobre, pretože v preklade som počul najskôr, že správa Fleckenstein, že tam sa odsúva na miniplánom hlasovanie a potom som počul, že aj rozpráva sa presúva. Takže by som vás poprosil, aby ste to ešte raz upresnili, čo sa presúva. Hlasovanie, je to hlasovanie, ktoré sa presúva. Nebude na tomto pléne, ale až na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 teda formality týkajúce sa tohto programu. A teraz, a predsa len je tu ešte jedna otázka. Modrá kartička? Prepačte, ja len som chcel povedať jednu vec. Dúfam, že mi pomôžete s touto otázkou. Je to už takmer 5 rokov, odkedy Irčina bola oficiálne uznaná Európsky parlament má internetovú stránku v 22, 23 jazykov, ale nie v Irčine. Takže poprosím vás o pomoc, kedy parlament uh, bude nasledovať ostatné inštitúcie, tak aby stránka bola vo všetkých 23 jazykoch a aby tu nebola diskriminácia Irčiny. E, ďakujem pánu za... Ďakujem pekne, pán poslanec, za to, čo ste povedali. Ja sa budem touto otázkou zaoberať a dám vám vedieť, ako to vyzerá s perspektívou toho, že by sa stránka objavila aj v írskom jazyku. Pán Mičel ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som si dovolil zo pár slov na podporu to, čo povedal pán Callaghan je to naozaj necitlivé, že jeden jazyk bol takto vynechaný a poprosil by som vás, aby ste to vyriešili. Ďakujem. Dobre, hovorí pán predseda. Áno, ako už som povedal vášmu kolegovi, dnes sa k tomu nemôžem vyjadriť, ale budem sa venovať tomuto problému, budem sa ním zaoberať. Ďakujem. Madame? Point of order. K rokovaciemu poriadku nech sa páči pani Debrun. Áno, ďakujem pekne. Ja sa chcem k tej istej téme. Keď tu ja vystupujem v parlamente, tak vždy využijem možnosť hovoriť po írsky. A to, čo hovorím, je aj v írčine, ale potom sa to prekladá do iných 22 jazykov a až v tejto fáze teda Irčina zmizne z tohto celého procesu, takže pôvodný írsky text sa nikde neobjaví. Čiže ja to poviem po írsky, mám to napísané po írsky, ale na stránke parlamentu sa to v Irčine neobjaví. Nemôžem vám povedať ale nič viac, než som povedal pánovi Gallagherovi. Ja osobne sa na to pozriem. Takže mohli by sme prosím ukončiť diskusiu. Ja viem, že toto je vážny problém. Vnímam to ako naozaj veľmi vážny problém. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz prvý bod programu, ktorým je správa Serakiany, jednotný európsky železničný priestor. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Pani Serakiany, máte slovo. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Ešte predtým, než začnem moju správu, chcela by som poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí ako ja pracovali na eh, revízii eh, tejto prepracovanej verzie. Chcem poďakovať pánom Kún,